Dámy a páni, začníme prosím. Zaujmite prosím miesta. Otváram zasadnutie, ktoré sme prerušili 15.9. Zápisnice z 15. septembra 2011 bol distribu- bola distribuovaná. Máte k tomu nejaké poznámky? Nie je tomu tak? Tým pádom prijímame túto zápisnicu a potvrdzujeme ju.